Kolegovia, ďakujem. Na programe je teraz vysvetlenie hlasovania, preto vás poprosím, aby ste v tichosti opustili miestnosť. Začíname so správou Kuhn. Kolegovia, prosím, utište sa. Poprosím pána Kaputa, aby vysvetlil svoje hlasovanie k správe e, pána Kúna. Nech sa páči, máte slovo na minútu. Pán Kaputo. Grazie, presidente. Ďakujem, pani e, predsednička. Hlasoval som za túto správu lebo